Possiamo iniziare, colleghi? Possiamo iniziare la commissione. Benvenuti a tutti. Kolegyne, kolegovia, otvárame dnešné stretnutie. Vítame zástupcov komisie. Prijímame program. Ak nie sú žiadne pripomienky, program je prijatý. Bod 2. Oznamenia predsedu. Dnes sa toto stretnutie vysiela cez internet. Bod 3 Ochrana zvierat počas prepravy. Spravodajcom je Janus Vojčechovský. Máme výmenu názorov v bode 3. A podpredseda, pán Vojčechovský, bol aj na minulom stretnutí. Technická poznámka, nepočujem anglické tlmočenie. Všetci ostatní máte anglické tlmočenie? 1, 2, 3 hovorí anglická kabína, prechádza anglické tlmočenie, hovorí anglická kabína. Perfetto. Dicevo, veniamo ora al nostro scambio. Zdá sa, že už to funguje, hovorí predseda pán De Castro. Minule sme mali výmenu názorov k tejto téme ochrana zvierat počas prepravy a dôvodom pre druhú výmenu názorov je, to, že komisia, ktorý, ktorej zástupcovia sú tu s nami, by rada poskytla ďalšie informácie o tom, ako sa živé zvieratá prepravujú v rámci Európskej únie, aby sme vedeli viac faktov, keď sa budeme zaoberať našou vlastnou iniciatívnou správou, ktorú pripravil náš podpredseda. Najprv dostáva slovo komisia a potom spravodajcovi pánu Janušovi a potom bude rozpráva. Nech sa páči komisia má slovo. Ďakujem. Dobré popoludne. Dovolte mi začať poďakovaním za pozvanie a za to, že ste nám umožnili odprezentovať fakty, ktoré podľa nás môžu byť veľmi užitočné pre ďalšie rozpravy. Analizovali sme dostupné údaje, ktoré nám ukazujú, skutočné aspekty prepravy zvierat na bytunky. Prejdem rýchlo prezentáciou. Myslím si, že bola distribuovaná táto prezentácia. Mali by ste ju mať k dispozícii. Ak nie, samozrejme kópie dostanete. Prezentácia vychádza z údajov zo stôp, ktoré sa týkajú iba vnútroeurópskej prepravy a v niektorých diapozitívoch uvidíte aj údaje o hydine, ale inak e, je to za iný, iné zvieratá, nie hydinu. Celkovo obraz vyzerá tak, že všetky 63 všetkých prepravovaných zvierat, všetkých živočišných druhov v rámci EÚ cestujú na porážku menej ako 8 hodín a 40 všetkých zvierat sa naozaj prepravujú na to, aby boli zabité na bytunku. Sú aj iné dôvody na prepravu zvierat samozrejme. Hovorím to preto, že existuje veľký rozdiel medzi jednotlivými živočišnými druhmi pri preprave. Na tomto diagrame vidíte dopravu živých zvierat celkovo, nie len na bytunky, ale všetka existujúca preprava. Čísla sú vyjadrené v percentách. V rúžovom je menej ako 8 hodín, v zelenom 8 až 29 hodín a modré, e, modrá farba značí, že viac ako 29 hodín sa zvieratá prepravujú. Celkové čísla sú v miliónoch, to znamená, že pre dobytok je to 4,5 miliónov, pre ošípané 29,5, ovce 4,2 milióna, kone iba 0,12 a hydina najvyššia, najvyššie číslo je to 1216 miliónov. Keď sa pozrieme na cieľovú stanicu prepravy, zvieratá, ktoré sa prepravujú na zabitie na bytunky, to, tieto čísla vidíte v tomto, v tejto tabuľke, 4,5 milióna dobytka, ale iba 16% z toho sa prepravuje na bytunky kvôli porážkam. Iba iba 0,21 z, z nich sa prepravujeme viac ako 8 hodín. To znamená 29 z predchádzajúcich čísel. Väčšina prepravovaných zvierat sú ošípané, 29,5 milióna, z toho na poražku 41% e, a vyše 8 hodín sa prepravujú na poražku iba 2,01, teda 17 Ďalšie čísla v podobnom, podobnej štruktúre vidíte pre ovce, eh, kone a pre hydinu nemáme takéto podrobné údaje spracované. Teraz dobytok, ktorý sa prepravoval v roku 2011. Budeme hovoriť podrobnejšie o jednotlivých živočišných druhoch. Toto sú údaje z roku 2011 minulého roka. Vidíte, že za tie, za to celkové číslo 4 e, milióny 500 tisíc. V rúžovej farbe sú tie zvieratá, ktoré sa prepravujú na bytunky kvôli porážke. Ostatná farba znázorňuje, že sú iné dôvody prepravy. A z tých zvierat, ktoré sa prepravujú na bytunky, menej ako 11 cel- celého čísla zvierat cestujú viac ako 8 hodín. 4,6 celkového počtu prepravovaných zvierat je to vlastne. Teraz údaje za ošípané. Ošípané prepravené na poražku, tu je číslo trochu väčšie, ale ešte stále je to menej ako 50 celkových prepravovaných zvierat. Veľká väčšina z nich, asi 10 miliónov zvierat, čo je 32 celkového čísla, sa prepravuje menej ako 8 hodín. A ak ide o prepravu vyššie 8 hodín, tam máme 6,5 celkového čísla, celkového množstva týchto zvierat. Teraz máme údaje za ovce. Ovce sa prepravujú zväčša na bytunok. Vidíte, že tu je rúžová časť kolačového grafu väčšia, ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch a podiel zvierat, ktoré sa prepravujú menej ako 8 hodín, je podobný, približne rovnaký ako preprava zvierat nad 8 hodín. Tie čísla sú veľmi podobné, ako sami vidíte. Celkový počet koní, ktoré sa prepravujú na bytunok, je oveľa nižší. Celkovo, toto nie je v miliónov, je to 120 tisíc koní. Preprava koní na bytunky predstavuje len malú časť celkového množstva, o čo si viac ako 25 a doprava, ktorá trvá dlhšie ako 8 hodín, e, dominuje, pretože cieľ, ako viete, napríklad z Talianska bytunky sú od seba vzdialené. Ako už bolo povedané, medzi živočišnými druhmi existuje veľká variabilita pri e, dĺžke prepravy, ale takisto čo sa týka cieľa prepravy a východiska. Krajiny ktoré sú zdrojové. Vidíte na jednej strane, krajiny cieľové na strane druhej tohto diapozitívu. Zvieratá sa väčšinou prepravujú z Holandska, Belgicka, Nemecka a Poľska. A cieľovými krajinami sú Španielsko, Holandsko a Taliansko. Táto časť celkovej prepravy predstavuje vyše 50 celkovej prepravy dobytka, čo je 2,5 milióna jedincov. Ošípané. Situácia sa líši. Veľká väčšina ošípaných, 67% z 20 miliónov ošípaných, pochádza z Dánska alebo Holandska a hlavným importérom je Nemecko, ktoré importuje 50 celkového obchodovania s bravčovým mesom VU, e podľa našich informácií. Teraz musím povedať, že toto sú priemery za roky 2005 až 2009. Kone. Hlavnými krajinami pôvodu koní sú Polsko, Francúzsko, Rumunsko a Španielsko. A kone tieto 70 exportu koní a importéry Dovozcovia sú prevažne Taliansko, viac ako 50 a Francúzsko s 30 všetkých koní, ktoré sa predávajú v rámci EÚ, sa prepravujú do týchto dvoch krajín. V krátkosti bolo toto predstavenie e, užitočných faktov a informácií o tom, ako vyzerajú celkové objemy a podiely prepravovaných zvierat ktoré sa prepravujú buď menej ako 8 hodín alebo viac ako 8 hodín do cieľovej krajiny určenia a teším sa na diskusiu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám. Ďakujeme pánu Ladislavovi Mikovi z komisie a teraz vieme si predstaviť, aké čísla zvierat, aké množstva zvierat sa prepravujú a budeme sa venovať samotnej správe. Podpredseda E, tohto výboru, pán Janus Vojcechovský má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda, hovorí pán Vojcechovský. Začnem poďakovaním. Bolo to veľmi dobrý nápad, aby sme mohli získať všetky tieto hĺbkové informácie z komisie pretože sú to mimoriadne dôležité údaje. Týmto spôsobom sa e, dozvedáme viac o tomto jave a postupoch pri preprave zvierat. Chcem poďakovať aj Európskej, Európskej komisii aj za to, že pripravila takýto veľmi informatívny e, dokument, ktorý nám poskytla a z môjho hľadiska, z hľadiska spravodajcu, Musím povedať, že sa stále pridržam toho, čo som doteraz hovoril počas rozpráv a vo svetle toho, čo sme počuli odprezentované z Európskej komisie, by som vám navrhol ako spravodajca, že to, čo som predtým tvrdil, je stále platné. Sú tu isté problémy týkajúce sa prepravy zvierat na bytunky. A myslím si, že by sme mali trvať na tom, že takéto cesty zvierat, ktoré sú dlhé, by sa mali obmedzovať nielen nie len na bytunky, ale aj na iné ciele, keď sa zvieratá prepravujú. Možno, že pri preprave na bytunky nie sú problémy také akútne ako pri iných druhoch prepravy. Myslím si, že rozsah a objem takej prepravy, ktorá trvá dlhé hodiny, nie je to najproblematickejšie pri preprave pretože málokedy sa prepravujú zvieratá vyše 20 hodín, ale preprava zvierat počas 8 hodín a dlhšie, tu si myslím, že čelíme závažnému problému, ktorý by e, mal upútať našu pozornosť. Európsky parlament už odprezentoval svoj názor k tejto veci, svoje stanovisko. E, pred nedávnom sme prijali písomné uznesenie k tejto veci. A bol som trochu prekvapený, keď povedal pán komisár Dali na našom ostatnom zasadnutí, že nie je dôvod, aby sme ešte stále sa snažili znižovať počet hodín, počas ktorých sú zvieratá prepravované pri eh, doprave. Ja si na rozdiel od neho myslím, že je to závažný problém a že sa neobmedzuje len na prepravu zvierat ako takú, pretože tu sú iné aspekty, aspekty ekonomickej povahy, o ktorých sme hovorili predtým a nebudem tu opakovať to, čo som hovoril predtým. Týmto končím, dámy a páni, svoj vstup. Predseda hovorí. Ďakujem vám, Janus. Otváram týmto rozpravu. Máme dvoch rečníkov, pán Devanš a pán Šmit. Pani Devanš, ďakujem. Chcem poďakovať e, komisii, hovorí pani Delange, ale mali sme ešte sa dozvedieť e, detaľnejšie informácie. Ja by som chcela napríklad vedieť, aké sú čísla za jednotlivé členské štáty a za jednotlivé živočišné druhý, keď sa zvieratá prepravujú na iné účely ako na bytunok. Mohla by komisia ešte sa ponoriť hlbšie o jednu úroveň do týchto detajlov? A to je tiež dôležité pre našu rozpravu. Tieto informácie. Moja druhá otázka pre komisiu je, ak sledujeme logiku pána komisára Daliho, tak ako na to poukázal už predrečník, to, čo povedal minulý týždeň, ak by sme nasledovali e, to, čo povedal, tak tieto čísla sú irrelevantné, pretože podľa jeho názoru legislatíva funguje dobre a potrebujeme sa zamerať na podmienky, za ktorých sa zvieratá prepravujú a nie na dôvody, pre ktoré sa prepravujú. Toto je logika pána Daliho. Ja by som sa rada dozvedela od komisie, či sa máme pridržať súčasnej legislatívy a iba zlepšiť kontrolu a presadzovanie legislatívy ale ak chceme mať systém, tak taký, ktorý sa zdá, že chce pán Dali, ktorý vychádza iba z podmienok a nie z časových lehôd, takýto systém môže fungovať len keď sa striktne presadzuje v praxi a keď sa presadzovanie kontroluje. A keď sú keď je úroveň kontrol taká istá vo všetkých členských štátoch EÚ. Nie je tak, že jednoducho sa budú dopravcovia vyhýbať. Rakúsko napríklad, lebo Rakúšania kontrolujú striktnejšie, prísnejšie ako iní, takéto niečo nesmie nastať. Takže nemôže mať niekto striktnejšiu kontrolu ako iný. Ako to však dosiahneme, aby to bolo rovnomerné, pretože sú to samotné členské štáty EÚ, ktoré sú zodpovedné za to, ako prísne kontrolujú tieto veci. A mohli by sme sa dozvedieť, ako by sme mohli presadzovať veci razantnejšie? Potom by sme mohli sa venovať aj podrobnejším otázkam tých lehôd a podobne. Hovorí pani Belange. Teraz má slovo pán Schmidt. Ďakujem, hovorí pán Schmidt. Ja by som nadviazal na pani Delang, ktorý a takisto na spravodajcu, ktorý veľmi citlivo a emotívne hovorí o tejto oblasti ale ja by som sa pridal e, k tým hlasom, ktoré hovoria, že dobre, komisia síce vyprodukovala viac čísel a poskytla nám ich, ale stále tu je otázka, prečo sa zvieratá tak dlho prepravujú na bytunky? Je príliš málo bytunkov? Alebo tu ide o nejaký systém ekonomický prepravy, e, model, ktorý diktuje takýto spôsob prepravy. Moja politická skupina e, sa jej nepáči. To, ako sa teraz prepravujú zvieratá, hoci sú tu rozličné názory, predložíme pozmeňujúce návrhy, ale podľa mňa v oceku 8 je jadro celej správy, tam spravodajca explicitne hovorí, že nariadenie jednoducho v praxi nefunguje. To, ktoré je teraz platné, musíme preskúmať, prečo nefunguje a takisto musíme preskúmať, ako sa presadzuje legislatíva v jednotlivých členských štátoch EÚ, zrevidovať situáciu najmä na malých bytunkoch a takisto spracovanie mesa, či naozaj sa každé zviera prepraví do najbližšieho bytunku od miesta, kde to zviera dovtedy žilo, alebo či budeme tlačiť e, na poľnohospodárstvo taký ekonomický model, ktorý platí pre zvyšok sveta a nebudeme si všímať, že ide o živé bytosti. Predložíme teda pozmenujúce návrhy v tomto duchu. Takisto by sme chceli, aby e, sa, do, aby sa z januára, z 12 januára, to, čo sa dohodlo, čo sa týka vetrania a ďalších vecí, lepšie presadzovalo, najmä pri dlhých trasách, takže treba ešte zlepšiť podmienky, e, dobudovať kapacitu, aby boli aj lokálne bytunky, lepšie využívané miestne bytunky. A takisto tu je o, ide o pravidla hygieny, ktoré vo väčších bytunkoch sú s väčšinou, väčšinou prísnejšie a preto možno sa zvieratá vozia viac na väčšie bytunky, čo si vyžaduje dlhšie hodiny cestovania. Čiže mali by sme sa venovať tomu, čo je v správe o životnej pohode zvierat. Mala by nastať väčšia transparentnosť v informáciách medzi niektorými členskými štátmi EÚ a komisiou, pretože povinný plán by možno vyriešil tieto veci a dal by istý uholný kameň ďalšiemu vývoju, ktorý bude obsahovať aj podrobnejšie alebo sprísnejšie inšpekcie, kontrolu toho, či sa v členských štátoch dodržiava všetko, ako sa má. A takisto by sme mali podporovať šírenie osvedčených praktík. Mali by sme zistiť, čo je možné dosiahnuť v praxi a ak je možné dosiahnuť lepšie podmienky, tak sa ich snažiť dosiahnuť. Samozrejme, že by sme sa snažili, aby táto správa bola čo najjasnejšia, najzreteľnejšia. Je to dobrá správa a gratulujeme spravodajcovi, že sa podujal na takúto citlivú záležitosť. Luis Poiagnu. Obrigado, queria... Eh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád v mene mojej skupiny vystúpil hlavne v mene pani Kalembach, našej tenispravodajkyne, ktorá tu dnes bohužiaľ nemohla byť, takže ma poprosila, aby som jej názory tu na odprezentoval. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Vojčichovskému za odvedenú prácu. A rád by som poukázal na určité aspekty, ktoré sú podľa môjho názoru osobitne dôležité. A pani Kalenbach k ním aj predloží pozmeňovacie návrhy. Ešte by som chcel spomenúť jeden bod a to, že neobmedzený počet zvierat sa preváža z krajiny A do krajiny B len s cieľom dostať eh, také či iné označenie pôvodu. A toto je potrebné jasnejšie upraviť eh, príslušnými pravidlami, aby sa to všetko dialo naozaj v legálnom rozsahu. Pani Kálenbach nesúhlasí, pardon, súhlasí s názorom spravodajcu, pokiaľ ide o zachovanie určitej siete malých bytunkov. Samozrejme, že sme za hygienu, že sme za bezpečnosť. Samozrejme, všetky bytunky musia splňať určité predpoklady. Ale Nemali by sme zachádzať príliš ďaleko, lebo to by mohlo viesť k tomu, že mnoho regionálnych bytunkov bude zatvorených a preto doba prepravy bude ešte vyššia ako teraz. My sme toho názoru, že spravodajca pristupuje k otázke veľmi vyvážene a to tak, že pokiaľ ide o dĺžku prepravy, navrhujú sa tam určité výnimky vzhľadom na geografické okolnosti určitých krajín, ako napríklad Portugalsko. V tomto prípade je niekedy dôležité uraziť vyššiu, dlhšiu cestu, ale e, pokiaľ ide o tieto výnimky, tak e, je potrebné naozaj zdôrazniť tie výnimočné okolnosti a ďakujem spravodajcovi, že presne takto postupoval. A potom ešte ďalšia poznámka pokiaľ ide o harmonizované údaje, či sú k dispozícii, a aj pokiaľ ide o implementáciu existujúcich pravidiel, pretože je tu odkaz na to, že legislatíva v rôznych členských krajinách sa uplatňuje dosť odlišným spôsobom. No a v Európskej únii by mal byť postup pokiaľ možno harmonizovaný. Vo všeobecnosti sme ale spokojní s prácou odvedenou spravodajcom. Niektoré pomocné ešte predložíme, aby sme ten text ešte vylepšili v tom spomínanom zmysle. A samozrejme, že budeme radi, keď ostatní kolegovia prispenú k tomuto cieľu. Ďakujem pekne, Luiš. A jo, a potom pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len chcem potvrdiť niektoré, ktoré tu už odzneli. Ja si myslím, že e, táto téma sa načotáva z zlého hľadiska. Máme znižiť e, čas prepravy zvierat, na to sme prípad legislatívu a vraj v dôsledku toho sa má z, sam, okamžite zlepšiť ich e, životné podmienky. Ale toto nemusí byť nevyhnutne. Tak ja vám e, poviem e, taký príbeh, kedy sa jednému farmárovi strátilo zviera, myslel si, že ho ukradli a o mesiace e, neskôr našli tohto zviera zablokované, bolo v poriadku ale... Mm, takže tieto e, zvieratá zkrátka e, musíme dávať pozor pri e, nakladaní a pri preprave, pretože zvieratá, keď dostávajú vodu a E, potraviny musia sa aj vyprázdňovať, e, často sa prepravujú e, zvieratá aj ťarchavé, rôzne druhy zvierat v veľmi tesných podmienkach. To sú naozaj veľmi dôležité otázky počas prepravy. Takže nemáme možnosť to všetko prekontrolovať. Inšpektori môžu byť v prípade výkladky prítomní napríklad na bytunkoch a tak ďalej. Vo Veľkej Británii máme The Trading Standards, toto je vládna organizácia, máme ešte RSPCA, toto je mimovládna organizácia, ktorá kontroluje životné podmienky zvierat a ak e, tieto organizácie odhalia nejaké e, nezrovnalosti, tak to mm, napríklad môže byť až k e, samovraždám, napríklad sa stalo u nás v mojom volebnom okrsku. Uh, Takže je to naozaj veľká obava o verejnú mienku a preto väčšina farmárov sa snaží dodržiavať, mm, dodržiavať predpísané podmienky. Ja viem, že 54 Španielov bude hlasovať za túto legislatívu v plene, ale Španielsko je predsa krajina, kde ešte e, stále sa robí e, korida, robia sa bičie zápasy, e, čo je veľké mučené, mučenie zviera. Takže ja som proti tomu, aby takíto poslanci Španielska rozhodovali o legislatíve, ktorá bude platiť pre životné podmienky zvierat vo Veľkej Británii podľa mňa potrebujeme lepšie presadzovanie institúcií, pravdepodobne potrebujeme žiadne nové pravidlá. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani podpredsednička. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Vojčichovskému za naozaj vynikajúci a vyvážený návrh uznesenia. Ja si myslím, že sa musíme zamerať na niekoľko bodov, teda nesmám ísť iba o, tých, o tú otázku 8 hodín. Áno, možno tých 8 hodín je také dobré heslo, alebo takto dobre rezonuje v ušiach, ale je to trošku jednostranné, nezodpovedá to celej pravde. Potrebujeme sprísniť kontroly a výkon rozhodnutí, pretože v tomto sú nedostatky. A môžem vám povedať jednu vec, ktorá sa mm, ktorá možno môže znieť e, nechutne, ale mali sme tu jeden škandál prepravy z viac východnej Európy do Turecka nedávno, kde teda inšpektori alebo združenia e, kontrolovali e, tieto podmienky a zhodli sa na tom, že sa to nedialo v súlade s pravidlami. Tretina týchto pravidiel eh, nedodržiava, ne, jedna tretina prepravy eh, nedodržiava eh, takéto pravidla. Pardon, iba 30 dodržiava tie pravidlá. Takže určitému zlepšeniu dochádza, ale musíme ešte viac na to tlačiť. Ale kľúčová je tá implementácia. Potrebné je mať určitý systém GPS na monitorovanie všetkých transportov, tak aby sme mohli prekontrolovať čo možno najlepšie dodržiavanie pravidiel. A pokiaľ ide o tú prepravu na dlhé trasy, prečo sa teraz e, tá preprava uskutočňuje na také vzdialené bytunky. Vidíme, že v mnohých krajinách dochádza k zatváraniu e, bytunkov strednej a malej veľkosti, je ich čoraz menej. A toto je zmena, ktorá v zásade obmedzuje slobodu plnohospodárov, a to v najhoršom zmysle slova, pretože mnohí majú naozaj prístup k jednému jedinému bytunku. A toto isté nie je dobré z hľadiska hospodárskej súťaže, z hľadiska ziskovosti. Takže, pokiaľ ide o programy pre rozvoj vidieka, pokiaľ ide o rozvoj vidieka vo všeobecnosti. Myslím si, že v tomto kontexte by sme mali zabezpečiť aj ochranu menších bytunkov. Myslím, že by sme mali prijať určitú iniciatívu, napríklad správu z vlastnej iniciatívy, kde vyhodnotíme možnosti zachovania týchto malých bytunkov, ako teda predísť ich zatváraniu, ako vytvoriť taký systém, ktorý umožní takýmto bytunkom prežiť. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Je to v záujme zvierat, ale iste to pôjde aj na prospech rozvoja vo vidieckých oblastiach. Nede iba otázky hygieny. Skrýva sa za tým toho viac. Pretože hygienické predpisy alebo pravidlá nie sú sami o sebe problémom. Problém je skôr s platbami, sa platbami kontrol a inšpekcií, ktoré sú neprimerané pre tých malých aktérov. Sú tu obrovské náklady pripadajúce na kilogram mesa. Toto je jedna z hlavných výhod, pardon, nevýhod, s ktorými sa stretávajú malé bytunky. Chcela by som ale zvorazniť tú skutočnosť, že ide o dobrú správu, ako východisko tá správa dobrá. Myslím si, že ste odviedli obrovský kus práce, podarilo sa vám dosiahnuť rovnováhu v tejto veľmi zložitej problematike. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani podpasednička Paulson. A teraz dostáva slovo ďalší ročník. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela poukázať na to, že preprava zvierat, že tam nejde iba o čas, Komisia už povedala, že rozlišujeme prepravu na bytunky a na iné účely. Môžu to byť účely šlachtenia, chovu, môžu to byť e, nejaké e, medzizastávky počas výkrmu a tak ďalej. Takže mm, celé to obmedzovať iba na ten čas, za tých 8 hodín, toto je podľa mňa veľmi paušálny prístup. A keď budeme takto paušálne pristupovať, v iných to predsa nerobíme. Vždy si veci preberieme detálne, rozdelíme si to. Európa je rôznorodá, polnohospodárstvo je rôznorodé, sú tu rôzne podnikové štruktúry, sú tu krajiny, kde sú podniky od seba veľmi ďaleko vzdialené, potom sú krajiny, kde je to všetko natlačené, malé, veľké podniky a toto všetko to musí reflektovať. Napríklad pokiaľ ide o prepravu ošípaných alebo hydiny, tam je to často pod 8 hodín. A toto úzko súvisí samozrejme aj s tým, že v prípade takéhoto chovu e, sú to podniky, ktoré majú väčšie počty. Je potrebné naplniť e, tie dopravné prostriedky. Nehovorí sa o tom, že e, tá preprava sa počíta, alebo dĺžka prepravy sa počíta, odkedy prvé zviera nastúpi na palubu vtedy sa spúšťa to počítadlo a keď sa pozrieme e, na väčšie zvieratá, e, tam ten transport e, obsahuje množstvo zvierat a už aj to samotné nakladanie trvá veľmi dlho a tam sa toto nevykazuje, to sa nediferencuje, takže na to sa musíme pozrieť ešte pozornejšie a potom človek ľahko získa pocit, no dobre, aké sú tie rozdiely, kde vznikajú. E, je to práve v prípade regiónov, kde máme mnoho e, roztrúsenie ležiacich e, podnikov. No a keď zavedieme jednoduchú úpravu podľa hodín, tak tie náklady porastú obrovsky, lebo tie data bude potrebné niekde zozbierať, potom ich zase niekde všetky vyložiť na jednom mieste, aby sa držala tá, tá stropná hranica 8 hodín. No a ak sa teda zvieratá budú vykladať na, jednej, e, na jednom mieste e, a potom sa budú až rozdielovať e, jednotlivé destinácií, tak nás napríklad môžu nakaziť a tak ďalej. Takže možno by bolo lepšie klásť dôraz na kvalitu a nie na kvantitu, teda na kvalitu tej prepravy a nie na tie hodiny. Pozrieme sa na nás ľudí, keď máme dobrý vlak ICE, tak kľudne aj dlhšie pocestujeme, ale nejakým pomalým vlakom by sme sa nechceli terigať celé hodiny. Takže vnímajme to aj z tohto hľadiska prosím, nielen tie hodiny, toto je podľa mňa zjednodušovanie celej tej problematiky. Dávajme pozor na to, že sú tu aj ďalšie faktory, nielen čas, ktoré zohrávajú úlohu. A ďalšia dôležitá vec, polnohospodári musia mať na výber viac, viac bytunkov. Áno, koncentrácia k nej dochádza, mnoho malých už e, prestalo e, s bytunkami, máme tu rôzne kontroly, a sú ďalšie faktory, nedostatok pracovných e, síl, pretože v prípade tých menších nedochádza k dielbe práce, e, čiže e, tam je potrebný naozaj veľmi kvalifikovaný personál a toto je veľký problém. No a potom ten plnohospodár musí mať prístup na trh, musí me, uh, dať pozor na to, že keď tam je iba jeden bytunok, uh, takže uh, tam skladka tento prístup na trh nie je daný. My chceme takých polnohospodárov, ktorí sa budú chovať, ktorí sa budú správať ekonomicky. A toto tiež musíme zohľadniť. A ešte ďalšia vec. Nehačme jablka a hrušky do jedného vreca pretože tu máme napríklad aj prepravu zjad na voľnočasové účely. To tiež nie je e, bez rizik, ale o tom sa nehovorí. Takže rozplúďme naozaj veľmi diskusiu o všetkých týchto aspektoch. Nezameriavajme sa len na oblasť polnohospodárskú, ale aj na oblasť súkromnú sa pozrime. Takže si myslím, že tá správa ešte bude predmetom veľmi živej diskusie, ale myslím, že sa spoločne dopracujeme k takému riešeniu, kde sa bude klásť eh, väčšia miera dôrazu eh, na kvalitu, eh, na implementáciu a kontrolu, lebo vidíme, že v tomto sú tie najdôležitejšie medzery. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Brita. A teraz dostáva slovo pani Gerling a potom pán Ashworth. Ďakujem pekne. Ja nechcem o tej implementácii nejako dlho hovoriť, myslím, že to dobre odznelo. Ja si myslím, že komisia, a keď tu bol komisár, tak e, som mala pocit, že oni sa cítili taký trošku um, zatlačení do, do rohu, že ich skladka nutíme robiť niečo, s čím oni nemali nič dočinenia. a na mysli tú implementáciu. Takže by som rada spomenula špecifické pozmeňovacie návrhy, s ktorými prídem ja. V súlade s tým obmedzeným časom, ktorý sa bude týkať hlavne, hlavne koní. Ja osobne navrhujem, a máme tu už údaje z FC, štúdie Granda, Malin. Je tu množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že časy a vzdialenosti v prípade koní by e, sa mali vnímať osobitne. A my sme komisii jasne povedali, že chceme obmedzenie času prepravy e, pre kone v príprave prepravy na bytúnok iné zvieratá, iné kone, e, teda také, ktoré sa neprepravujú na bytúnok, to sú väčšinou e, veľmi drahé zvieratá, tam tie problémy sa nevyskytujú, ale v prípade prepravy na bytúnok je to problematické. Často sa prepravujú z krajín mimo EÚ cez východnú hranicu na Sicíliu. Toto je vec, ktorú by sme nemali tolerovať. A myslím si, že to najlepšie zastavíme tak, že obmedzíme ten čas a prepravy. Keď si dáte steak, konsky alebo ragu, prosím, zamyslite sa nad tým, odkiaľ to meso prišlo, koľko toho precestovalo. Musíme sa tým naozaj zaoberať teraz, pretože sa to netýka polnohospodárstva v nejakom širšom roz, rozmere rozsahu. Ďakujem. Teraz pán Ešvoj, ďakujem pekne. Áno, ja si myslím, že sme si všetci zajedno v tomto výbore v tom, že chceme, aby zreta žili počas prepravy v lepších podmienkách. Obmedzenie času prepravy na 8 hodín podľa môjho názoru nie je dobrým nástrojom a nepovedie nevyhnutne k dosiahnutiu tohto spomínaného cieľa. Ak podmienky prepravy sú zlé, tak už aj jedna hodina je pridlho. Ale keď tie podmienky prepravy sa zlepšia, keď budú uspokojivé, v prípade zvierat, ktoré e, musia predstavovať 10 hodín, tak je to možno oveľa menej stresujúce prejsť takúto 10-hodinovú trasu bez prestávky, na rozdiel od nejakej prestávky po 8 hodine, hodinách vyloženia, naloženia a ďalších dvoch hodinách e, cesty. Takže musíme, pán predseda, uznať potreby alebo dôvody e, tej prepravy. Ja osobne mám všetko v tejto oblasti a musíme si uvedomiť, že Tie veľké reťazce často požadujú vysoké kvality, vysoké podmienky, podmienky kvality, chcú mať pod kontrolou bytunky a preto často požadujú e, dlhšiu prepravu pretože napríklad v krajine veľkosti Veľkej Británie sú e, takýmto podmienkám vyhovujúce, akreditované, schválené asi iba dva bytunky. Čiže keby sa to robilo iným spôsobom, tak by to eh, často nebolo z hľadiska nákladov rozumné. Potrebujeme ale všeobecné uplatňovanie tej úpravy vo všetkých 27 členských štátoch, teda rovnaké uplatňovanie tejto legislatívy vo všetkých členských štátoch. Ďakujem, ďakujem pekne všetkým, čo vystúpili a teraz by som sa chcel poďakovať podpredsedovi Vojčechovskému za jeho správu. a poprosím ho, aby v smysle toho, čo tu oznelo, naozaj rozlišoval medzi účelom prepravy, či je to preprava na bytúnok alebo na iné účely. A teraz máte, pán spravodajca, ešte záverečné slovo. Prosím, uzavrite to. Ďakujem pekne, pán predseda. V bode 9 dochádza k takémuto rozlíšeniu. Hovorí sa tam o tých jatočných zvieratách. Pán predseda, ja som si vypočul veľmi pozorne všetko, čo tu odznelo. Čakám na pozmeňujúce návrhy. Ja myslím, že všetci máme podobné názory a spoločnou snahou sa nám podarí dopracovať naozaj kvalitnej správe. Rád by som poukázal len na jeden problém, ktorý tu odznel zo z viacerých kolegov. Pán Smith to možno povedal najzreteľnejšie. Problém je určitý ekonomický model. My nehovoríme iba o preprave. A chceme vytvoriť taký ekonomický model, ktorý bude výhodnejší pre chovateľov. Nechceme koncentrovanú produkciu vo veľkých zariadeniach, kam sa zvieratá prepravujú celé hodiny. A nechceme, aby úplne vymizli všetky malé bytonky, lebo tieto mali mnohé výhody z hľadiska hospodárskej súťaže, z hľadiska blízkosti, z hľadiska nediktovania nejakých podmienok, aby plnospodári mali možnosť výberu, komu predajú svoje zvieratá. Pán predseda, ak dovolíte, jedna požiadavka z mojej strany ak to teda bude možné, možno by nebolo zlé pozrieť sa na tie počty podnikov, koľko malých bytunkov ešte máme momentálne. Ako sa situácia mení za ostatné 10 ročia, keby sme takéto údaje dostali, myslím, že by to bolo zaujímavé. U nás v Polsku to ubúdanie malých bytunkov napreduje veľmi rýchlo, pretože bytunky neboli schopné splniť tie naozaj veľmi prísne normy. A toto nebolo napomocné pre fungovanie sektoru polnohospodárstva. Takže sa obraciam na komisiu. Prosím, ešte než padne to záverečné rozhodnutie. Mohli by sme prosím dostať takéto údaje? ako sa situácia mení, počet bytunkov v jednotlivých krajinách. To je teda všetko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem. Bene, grazie, ricordo tu... Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam. Eh, lehota na doručenie pozmeňovacích návrhov je 30. máj, 12 hodín poludne a tým prechádzame k ďalšiemu bodu. Komisia sa ešte raz prihlásila k slovu nie. Áno, prepačte, možno, že ešte jedna špecifická otázka na otázku pani Deláne. Nie, to je v poriadku, takže budeme pokračovať bodom 4. Spoločná organizácia trhu pre polnohospodárske výrobky. Nariadenie jednotné, jednotná organizácia spoločného trhu. Toto je tretíkrát, čo o tom hovoríme a no, možno sme tomu menovali menej, menej pozornosti ako ostatným e, polnohospodárským otázkam a je dobre, keby sme sa k tomu ešte raz dostali. A ja by som hneď e, dovzdal slovo Míšelovi, aby nám vysvetlil, čo, o čo ide. Takže dostáva slovo a potom povedieme diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa spoločnej organizácii trhu. Ja vám to poviem, ako si to predstavujem ja. Naozaj dlho trvalo, kým sa tým začali zaoberať kolegovia, ale vidím, že už niekoľko dní je ten záujem o to veľmi vysoký, debata je naozaj e, veľmi vášnivá. A ja osobne uh, som toho názoru, tak je naozaj e, veľmi právnický. Naozaj právnici sa tým musia zaoberať a Chcem sa im poďakovať už teraz, rovnako ako aj mojim eh, asistentom, spolupracovníkom. Chcem poďakovať aj Ellen z nášho sekretariátu. Takže pokúsim sa vám veci odprezentovať čo možno jednoduchšie. V prvom rade chcem povedať, že v mojej správe navrhujem také prepojenie troch balíkov, troch tém, ktoré boli nedávno schválené alebo ktoré sa nachádzajú vo fáze trialógu. A parlament sa k nim jasne vyjadril. Takže o čo ide? Ide o balík o mlieku. Ďalej ide o nástroje, ktorými sa zaoberá kolega Garcia Pérez. Ide o normy uvádzania na trh, komercializácie a po tretie A toto je oblasť, ktorá tiež je teraz v trialógu a je to domena kolegu Dorfmana. Myslím, že tieto tri komponenty, o ktorých výbor Agri pred pár týždňami hlasoval, Možno by sme tu potom nemali nejako veľa pozmeňovacích návrhov, lebo o každom tomu textu, tomto texte sme hovorili a už sme veľkou väčšinou ho aj odhlasovali. Ale samozrejme, že poslanci majú stále možnosť veci upravovať, predklad pozmeňovacie návrhy. Ja osobne som za taký princíp. Ja viem, že možno by sa chceli vrátiť do minulosti, ale máme tu takúto väčšinu, preto aby sme sa vrátili k takým intervenciám na trhu, takým verejným, aké sme poznali v rokoch 70. a 80. Takže, kolegyne, kolegovia, prosím, uvedomme si, že my dávame možnosť jednotlivým sub, subjektom uh, vytvoriť určitú organizáciu na fungovanie trhu. A v tejto správe sa snažíme o posilnenie kompetencií, ktoré majú organizácie producentov. Hlavne ide o posilnenie práva hospodárskej súťaže. Článok 42 Lisabonskej zmluvy nám umožňuje nariadením Rady a komisie podľa článku 101 odvoláť sa na právo hospodárskej súťaže v prípadoch, ktoré ja špecifikujem v mojej správe. Pretože momentálne existujú iniciatívy, ktoré často sú napadané spôsobom tým či iným palestinského štátu orgánmi eh, protimonopolného, boja proti monopolom, protimonopolnými orgánmi. Ešte zopakujem, to národné právo je veľmi odlišné v jednej krajine, v ďalších krajinách. Je to teda v kompetencii členských štátov, štátov. Napríklad som si všimol, že v Nemecku tuším ústava neumožňuje také profesijné organizácie, aké existujú napríklad v Taliansku. Oni to tam volajú trust. Či takéto národné úpravy je potrebné rešpektovať? Rád by som sa teraz venoval trom či štyrom oblastiam, ktoré sú problematické. My sme sa k ním ako parlament relatívne jasne vyjadrili, napríklad aj správe kolegu Desa minulý rok. Ide o otázku cukru, tam ja navrhujem, aby sme používali systém kód do roku 2020, aby tam bol doplnkový nástroj, ktorý by umožnil vzhľadom na vývoj trhu znovu zaviesť na trh s cukrom uh, buď to koty nad rámec, alebo koty znížiť. Komisia nám mala roku 2008 pripraviť, e, alebo tak pokiaľ sme sa rozhodli, že komisia e, príde s vyhodnotením situácie po roku 2020. Teraz k vínu. Ja by som navrhol, aby sme využili existujúci text s určitým dátumom, to je rozdiel oproti tomu, čo som hovoril minulé, pretože Európsky súdny dvor v rozhodnutí v rámci vlastnických práv rozhodol o tom, že potrebujeme takýto dátum. Ja som na roku 2030, ale mm, aktuál by sa aj nejaký neskorší dátum, ak toto navrhnete v pozmeňovacích návrhoch. Ja som s mnohými o tom diskutoval. Myslím si, že zavedenie tejto časti otvára dvere kompromisným návrhom, tak aby sme mohli do textu zaintegrovať e, závery skupiny na vysokej úrovni pod zaštitou komisie. Mňa osobne ma že nás neprizvali do tejto pracovnej skupiny. Nie sú to poslanci, je to iba administratíva, ktorá tam je zastúpená. Takže vyčkáme na závery tejto skupiny. No a potom k mlieku. Všetci sme vyjadrili polutovanie nad tým, že tento balík nie je kompletným riešením, pokiaľ ide o skoncovanie s kvótami. Systém, ktorý máme, nefunguje dobre. Systém, ktorý sme prili pred pár týždňami, nie je úplne efektívny. 1. septembra budúci rok tento systém začne fungovať v plnej miere, ale už vieme, že nebude efektívny. V čase krízy by sme potrebovali taký nástroj, ktorý umožní podporu výrobcom, ktorí dobrovoľne znižia produkciu a bola by tom zároveň aj malá penalizácia takých, ktorí sa snažia využiť hraničné náklady na značné zvýšenie svojej produkcie. Toľko teda moje návrhy. Samozrejme, že som vám k dispozícii. Ak máte nejaké otázky, odpoviem na ne teraz alebo neskôr. Chcem sa na záver poďakovať tým spravodajcom. Naša spolupráca bola naozaj veľmi dobrá na individuálnej báze, aj na kolektívnej báze. Stali sme sa dvakrát, takže toľko z mojej strany na teraz, pán predseda. Bene, grazie Michel. Áno, ďakujem Michel. Hneď začneme s rozpravou. Najprv Ines. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa vyjadrovať z, poďakovanie za prácu pána Mandana. Ďakujem aj za procedurálne otázky, ktoré prebehli za posledné týždne v súvislosti s e, predsedami a v súvislosti s rozhovormi jednoducho, aby sa docelila, docelila dohoda. A v tejto celej e, rade otázok ide o balík kvality, Tu ide jednoducho o to, že pri tomto balíku e, obdržíme väčšie množstvo informácií. Diskusia prebieha, ale môžeme vstúpiť do, do diskusie s radou o tejto otázke kvality a ďalej pokračovať o diskusii, e, v diskusii o predaji a v rámci tohto trialógu potom v priebehu postupu a v rámci reformy jednotného spoločného trhu príde okamih, kedy komisia odpúta obidve správy od seba, teda otázky normatívne a otázky kvalitatívne a celá tá práca týka, týkajúca sa komercializácie a predaja potom bude zapracovaná do jednotného um, trhu. Čo sa týka otázok k, k hospodárskej súťaže, tejto všeobecnej rozprave o reformách spoločnej polnohospodárskej politiky je tu požiadavka výrobcov, ktorí hovoria, že tieto priame podpory a podpory e, vidieka sú rozhodujúce pre tento trh, ale keď sa nám nepodarí vytvoriť nástroje, ktoré zabezpečia naozaj spravodlivé ceny, aby sa aby zmizlo toto táto fluktuácia cien, tak e, nemožno zabezpečiť budúcnosť trhu. Nástroje, ktoré môžeme zakomponovať v rámci tohto jednotného e, trhu, aj pri vyjasnení od, od, od, no, noriem a združení výrobcov a ich rokovacej moci pri výrobnom reťazci toto všetko je dôležité vzhľadom na e, výzvy. Čiže my aj naďalej budeme vypracovávať tieto nástroje. Normy primeranosti musia byť e, preskúmané, aby nedošlo k rozličnej interpretácii v členských štátoch. A na záver, pána Vandanga návrh s cukrom pokladám za správny. Vo viacerých prípadoch je dôležité, aby jednoducho bola zohľadnená aj hospodárska súťaž v obidvoch oblastiach. v, cukri, v, cukr, v oblasti cukru musia byť kvóty jednotné do roku 2020 a treba zabezpečiť, aby sme tieto práva zabezpečili a v rámci tejto konkrétnejšej štúdie jeho návrhov a pozmeňovacích návrhov dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť. To, čo povedie k tomu, aby sa prekonali existujúce problémy. Ďakujem Ines. K balíku kvality by bolo, bolo dobre, keby sme to e, držali oddelenie teda tieto ustanovenia, čo si povedala k tomu, k normálnu kvality, tieto sú odlišné ako marketingové ustanovenia, ktoré ešte neboli zapracované do spoločného trhu, takže to je prvá časť balíku kvality. A dúfame, že rada dostane rokovací mandát, ale toto ešte neexistuje. A prípadne budeme musieť normy kvality aj tu ešte raz eh, nadviazať na ne. Takže pokračujeme, pokračujeme rozprávou Mark Tarabela. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa zaoberal s fundantánom problematikou mlieka, takže schvalujem ten princíp, ktorý on opísal, teda, že viac eh, E, právomoci e, sa dostane priamo trhu, pretože si myslím, že toto je e, lepší princíp. Áno, posilnenie producentov, toto je veľmi dôležité ako prvý veľký princíp. Potom článok 42 Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, väčšia miera právomoci, väčší, väčšia akcieschopnosť. No a ten systém, ktorý pôsob, bude pôsobiť od 1.9. E, tohto roka, to hlasovanie, spolurozdovanie s medziradou a e, parlamentom. Ten systém sme naozaj veľmi bolestne e, vypracovali. No a spracovateľský priemysel podporoval producentov, aby títo nestupovali do nového systému. Takže tí, čo nechcú hrať tú hru, eh, to sú presne tí, eh, to je presne ten spracovateľský priemysel. Takže treba byť naozaj veľmi obozretný. Ja viem, že niektorí hovoria, že ide o byrokraciu a tak ďalej, ale bolo by dôležité, aby naozaj eh, tá verejná moc nejakým spôsobom kontrolovala tie trhy, aby sme dosiahli rovnováhu v reťazci, pokiaľ ide o tie rôzne typy produkcie. Toľko teda k mlieku, pokiaľ ide o cukor. Som rád, že pán Dantan navrhuje zachovanie systému kvót s určitou flexibilitou, teda cukor nad rámec, pod rámec kvóty 2020, to sa mi zdá byť dobré riešenie. Víno rok 2030, výborne. Niektorí určite navrhnú rok 2099, tam už všetci budeme mŕtvi no, ale 2030 mi príde naozaj dobrým signálom pre tento sektor. A to, čo nastalo po hlasovaní o mlieku vo Francúzsku, v predmestiach a tak ďalej. Naozaj mnohí e, vyzývali producentov, aby nevstúpili do toho systému. Takže naozaj buďme veľmi obozretní. Vo všetkých sektoroch budú tie veľké oligopoly, tie veľký spracovateľský priemysel, výroba základných potravín. A toto samozrejme e, môže sa prejaviť aj v prípade iných produkcií, nielen mlieka, takže buďme naozaj veľmi obozretní. E, orgány kontroly musia byť veľmi obozretné, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidel, ktoré sme spoločne vytvorili. Ďakujem. Giovanni. Ďakujem, Albert a potom Giovanni. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať skupine EPP a Michalovi Dantanovi za náročnú prácu, ktorú tu odviedol a dám vám, vám, vám úplne zapravdu aj z právneho hľadiska je to mimoriadne náročná téma, na ktorej tu pracujeme. Myslím, že prevažná väčšina kolegyní a kolegyň, kolegov a kolegyň súhlasí so mnou v tom, že plánované hospodárstvo ako hospodársky systém nefunguje a že to je systém, ktorý by zlyhal. Ale takisto som toho názoru a určite budú so mnou viacerí súhlasiť, že úplne slo, slo, voľné travé hospodárstvo ne, nefunguje takisto. Preto v budúcnosti potrebujeme spoločné trhové hospodárstvo, spoločný trhový poriadok a musíme sa usilovať v najbližších týždňoch, aby sme vyslali jasné signály a pán Dantan uh, eh, už predložil dobré návrhy, o ktorých môžeme diskutovať Chcel by som sa vyjadriť aj k téme cukor. cukor. 90% sme no, odhlasovali predloženie v rámci všetkých politických skupín. A tu by sme v našom stanovisku mali, na našom stanovisku mali zotrvať, na ktorom sme sa dohodli s prevažnou väčšinou. Čo sa týka mliečného balíka, to bol prvý krok, musí nasledovať ešte ďalší krok, pretože vieme, že v rámci toho prvého kroku máme situáciu medzi výrobcami a e, spotrebiteľmi, ale ja vidím najväčší problém medzi spracovateľmi a veľkými koncernmi, ktorí sú e, v jednot, jednotnom trhu. Toto sme ešte neupravili v rámci prvého mliečného balíka. Máme tu situáciu, že práve v mliečnej oblasti sa vytvára nátlak medzi združeniami, čo je téma, ktorou sa, ktorou sa zaoberáme v spolupráci s predsedami je téma vykonávacích aktov. Keď si keď si to preč, preštudujeme, tieto dokumenty, tak sa všade hovorí, že to, to sú presad, pretože to, to sú vykonávacie akty. Ale musíme aj pri delegovaných právnych aktoch podľa článku 160 brať do úvahy, ako parlament musíme zabezpečiť, že keď preberáme zodpovednosť, aby sme vyhovali tejto, tejto zodpovednosti, aby sa potom neprijímali rozhodnutia, ktoré už nemôžeme poovplyvniť my ako parlament aká dôležitá je spoločná organizácia spoločného trhu. Vidno aj e, v oblasti z masla. A tu sa musíme pokúsiť, aby tento systém dobre fungoval a aby fungovali tieto systémy rýchle. Momentálne mám obavu, že v oblasti mlieka sa reaguje príliš pomaly. Ale čo je veľký problém pri spoločnej organizácii trhu, je financovanie Mm, trhových opatrení. To súvisí, súvisí aj s našimi rozpočtovými právami, pretože bohužiaľ nemôžeme vyčleniť vyššie sumy pre krízy. To by boli potrebné miliardy eur a potom mm, zase budú si to, na to nárokovať kolegovia z iných odvetví. Takže my potrebujeme systém, kde budeme mať mm, dostatok, dostatok prostriedkov pre krízové obdobia a chcem to zhrnúť, aby sme trhovým opatrenia venovali veľkú pozornosť, pretože tým tieto no, no, tu, tu, tu, tu chcem povedať, že dúfam, že všetky frakcie spolu s pánom Dantanom dospejeme k otázkam, k odpovediam na dané otázky. Ďakujem. Grazie, Albert. Gra- Ďakujem, Albert. Ďakujem, že si poukázal na jednu z najdôležitejších eh, problémov reformy. Prvý pilier, podniková prémia. A potom tu máme otázku eh, ohľadom Lisabonu pod polským predsedníctvom sme nenašli riešenie napriek mm, vytýčeným pokrokom. Okrem finančnej otázky je to pravdepodobne jedna z najväčších, jedno z najväčších mínových polí pri týchto rokovaniach, pretože vo viacerých bodoch ešte nedošlo k dohode Giovanni Lavia. A ja sa chcem srdečne poďakovať Michelovi Dantonovi, ktorý odviedol vynikajúcu prácu a chcel by som ešte raz zdôrazniť to, čo súvisí aj s financovaním e, spoločnej organizácii trhov e, a konkrétne rozvoj vidieka. Máme tu príslušné prispôsobovacie usmernenia a automatické viazanie prostriedkov v oblasti rozvoja trhu. Čiže čo sa týka týchto prispôsobovacích smerníc, sme o tom diskutovali už vo výbore, ako potom možno uvoľniť prostriedky, keď napríklad rozvoj vidieka sú v členských štátoch regionalizované. A vo výbore sme povedali, že v týchto krajinách kde sa, uvoľňujú, sa budú uvoľňovať prostriedky na národnej úrovni a z národných rozvojových programov to musí byť vyňaté. Potom k horizontálnym ustanoveniam. Ešte raz chcem potvrdiť, čo sme už e, dohodli v súvislosti s eh, prispôsobovacími ustanoveniami, že toto uvoľňovanie prostriedkov musí prebiehať na národnej úrovni. A aj v rámci regionálnych programov na lokálnej úrovni treba zohľadniť teda aj lokálnu úroveň. Je tu eh, sú krajiny, kde sa rozvoj vidieka upravuje na národnej úrovni a v iných členských štátoch sa programy pre rozvoj vidieka upravujú na regionálnej úrovni. Ďakujem, Giovanni. Breta a potom podpredseda. Najprv sa chcem poďakovať pánovi Dantanovi za vynikajúcu konštruktívnu spoluprácu, pretože nás veľmi dobre zahrnul do svojich, do svojich rozvojov. Na, za, na základe aj povedal, že by sme sa nemali vrácať k tomu, čo už je minulosťou to znamená, že keď diskutujeme napríklad o kvótach, no, že keď hovoríme o predlžovaní mm, kvót pre cukor, musíme jasne povedať, kedy mm, to naozaj skončí a potom musíme mať plán, akým spôsobom to má vypršať, pretože nie je možné, aby sme to posúvali do ďalšej agrárnej reformy, aby sme tam, že to proste teraz necháme otvorené a potom o tom budeme diskutovať zase niekedy inokedy znovu a tým de facto zvyšujeme neistotu pre aktérov a to by sme nemali. Čiže my by sme skutočne mali mať odvahu povedať, kedy, kde a ako toto chceme riešiť. Alebo ukončiť, alebo nehať vypršať. A takisto sa zhodujeme v tom, že nechceme ďalej podporovať vývozy, a je potrebné, aby sme mali intervenčné zásoby, a to ako štátne, tak súkromné. Čiže aby sme mali akúsi úroveň zásob, takých akúsi núzových zásob. Ďalej je jasné, že chceme posilňovať výrobné družstva, a že možno by mohla byť čiastočne, mohli byť, byť čiastočne vyňaté z konkurenčného práva, ale pozor, aby zase nezačali dominovať, aby takto nevznikli nové monopoly. To by zase nebolo v záujme tých, e, teda ani v našom záujme proste, aby sa nestalo to, že polnohospodári, ktorí do tých družstiev nechcú ísť, aby k tomu neboli nútení. Čiže opäť, aby tu nevznikla akási nová Kasanová a kasinová monopolizácia. Ďalej. Akým spôsobom sa staviať k tým delegovaným, delegovaným právnym aktom? Euroskepticizmus medzi nášmi občanmi okrem iného súvisí aj s tým, že to vyzerá, že jednoducho máme ako si domácu, domáce vlády, ale to už sú jednoducho takí udržiavatelia alebo vykonávateľia či si príkazov. A všetko to prichádza z Európy, ktorá je netransparentná pre občanov, pre občanov, pre občianky. Občania nechápu, akým spôsobom sa rozhoduje, odkiaľ sa to všetko berie. A ľudia z toho majú strach a potom my, my tento strach chceme rozptýliť. Takže sa musíme chovať zodpovedne a To znamená, že by sme ako parlament si mali mm, no, aby to ešte rýchle išlo ako podiel od komisie, pretože niekedy musíme poposúvať tie rozhodnutia. A myslím, že toto je bod, kedy musíme byť veľmi opatrní pri celej polnohospodárskej reforme a musíme mm, zabezpečiť, aby to, čo pre Lisabonskou zmluvou bolo vydiskutované pre občanov, aby to aj občanom slúžilo. Teraz Jose Bovia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja som tiež chcel vystúpiť a povedať eh, veľa pozitívneho o správe pána Dantana. Naozaj si myslím, že odvedol obrovský kus práce. Myslím si, že v tom rámci toho, čo od neho požadujeme, myslím, že už ďalej zásť nemohol veľmi. Sú tu určité všeobecné kapitoly, ktoré sú pokryté a veľmi jasne vytvárajú všeobecný rámec. Áno, samozrejme, pokiaľ ide o detaily, tam ešte bude potrebné čo to upresniť, ale o to presne pôjde po pozmeňovacích návrhoch. Nejaké veci ešte vycibriť, ale pokiaľ ide o fungovanie organizácie producentov, teda tie profesné združenia, ja si myslím, že to, čo sme už e, vytvorili v prípade mlieka, v prípade takýchto organizácií, že to môžeme použiť ako dobré východisko. Áno, právo hospodárskej súťaže, toto bude kľúčové, pretože nemôžeme zároveň hovoriť, že nechceme kontrolu štátu, pokiaľ ide o produkcie, že nechceme, aby to kontrolovala komisia, že nechceme ani kontrola, kontrolu eh, dohôd medzi výrobcami a priemyslom. Ak nebudeme robiť ani jedno, ani druhé, tak bude, vie, bude vládnuť právo džungle. Eh, takže myslím si, že toto je tá správna cesta, ktorú razí parlament. Sú tu určité veľmi dôležité pokroky, ktoré navrhuje správodajca pani Reimer. Rád by som reagoval na to, čo ona hovorila. Stále sa hovorí o soft landing, takom nejakom mekom pristáti, ako o niečom, čo treba vytvoriť. Čiže ak zostaneme pri terminológii lietania, Nehovorí sa o tom štarte, ale o tom pristáti. Ale hovoríme aj o tom štarte. Inovácie, nové trhy, regionalizácia. Takto vytvorme nový rámec pre rozvoj priemyslu. Takže nielen to pristátie, aby bolo meké, ale aby sme aj ten štart nejako urychlili, zefektívnili. Potom to víno, oddialenie toho datumu 2030, 2099, okamžite to beriem. Tarabela môžeme to podpísať okamžite. E, rovnako to bude aj v prípade e, vod na mlieko, rok 2090, to sa mi páči, ale musíme vnímať polnohospodárstvo novými očami. Nerobme to tak, ako sme to robili v rokoch 1970 e, alebo 80 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, pani De Lange ako posledná. E, de rapporteur danken natuurlijk voor alle werk dat al e, gedaan is en hem veel succes. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi spravodajcovi za veškerú odvedenú prácu a budem mu aj držať palce v práci, ktorá ho ešte čaká. Ja si myslím, že toto je kľúčová správa, pokiaľ ide o to, akým spôsobom postupovať k voľnejšiemu polnohospodárstvu, s ktorým uh, nebude nič nesprávne. Pokiaľ všetko bude pokračovať dobre, tak si polnohospodári budú, budú zarábať iba na trhu a nie žiadnymi inými spôsobmi. Ale vieme, že svet, svet nie je ideálne usporiadaný, ale vieme, že do budúcnosti budú špičky a poklesy na polnohospodárskom trhu. Takže to musíme predjímať týmto predpisom. Tie záchytné siete musia byť silné, to súhlasí. Otázka je, či posun, posúvať intervenciu a teraz sa pozerám na Johna Giovanniho Laviu z rozpočtového výboru, či povieme, že treba postarať sa o dostatok prostriedkov na intervencie, napríklad prostredníctvom tendrov. Aby sme mohli vykonať ten ďalší krok, pokiaľ to bude pre, presahovať milión tón v obilí alebo 30 tón masla a tak ďalej. Čo sa týka toho mliečného balíčka, ja si myslím, že je dosť nebezpečné zo strany štátu, či už zo strany Európy alebo zo strany národných štátov, zasahovať do výrobného množstva. Keby sme to robili dobre, tak v Európe ekologické podmienky a trvalá udržateľnosť by, udrža- by určovali, koľko máte chovať zvierat. A pokiaľ to budeme robiť týmto nástrojom, tak si myslím, že týmto nedocielime. Ako budeme určovať ceny mlieka? Príliš nízka, nízka cena mlieka je daná tým, že vyrába viac Amerika a Nový Zéland v tomto okamihu, takže európsky výrobcovia, ktorí budú dobre konkurencieschopní a systém, ktorý ich potom bude obmedzovať v ich možnostiach, to si nemyslím, že je celkom rozumné. Keď sa na to pozriete z globálneho hľadiska, tak je to dosť nebezpečné, aj keď to možno vyzerá rozumne, keď sa na to pozriete z miestneho pohľadu. Takže určovať výrobné množstvo z úrovne štátu je nezmyselné aj keď, aj preto, že koľkokrát nám chýba, chýbajú údaje, keď komisia príjma, keď na výbore príjmeme nejaké údaje alebo nejaké dáta, tak už je to dávno niekde inde. Potom, čo sa týka kvót na cukor a tak ďalej, to, čo hovorila pani Reimerson, bolo veľmi rozumné. Dohovorme sa navzájom, kedy tie systémy vyradíme z prevádzky. Možno, že teraz nie je vhodné odstraňovať regulácie cukru, ale musíme sa zaoberať celým reťazcom. Spracovatelia cukru napríklad, výrobcovia čokolád, ktorí stále tvrdia, že udržujú trvalo udržateľné ceny a ja si myslím, že to má znamenať, že majú že vyrábajú európske produkty a tak ďalej. Takže potom môžeme diskutovať o tom, kedy tieto kvóty mali, by mali vy, vy, vypršať a môžeme sa do toho presiť, pustiť podobne ako u mlieka. To môže byť okamih, kedy sa nepríjmu žiadne opatrenia, kedy sa nič ne, nepredlžuje. Tak je to teraz u mlieka a toto je nástroj, ktorý by možno bol užitočný aj u iných trhov v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem vám. Čo sa týka skupiny na vysokej úrovni, komisiu sme požiadali, aby tam vyslala pozorovateľa. Možno by sme mali posilniť, alebo výbor, výbor požiadali, aby tam poslali poslankyňu poslanca. Možno by sme takto mohli posilniť túto skupinu. Niekto kto by zastupovala parlament v týchto stretnutiach, by možno bol posilou. Ďakujeme vám, pán Dantang, za vynikajúcu prácu. Ak už nie je čo dodať k tejto téme, môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu. A to... Chceli ste ešte niečo povedať? Pýta sa predseda. No, áno, áno, nejaké dve, tri objasnenia. Poprvé, pán predseda, ospravedlňujem sa, ja som sa pomýlil, tie tri správy, ktoré som ja spomínal, nie je to správa Dorfman, ale Dicastro. Castro ja som sa chcel držať eh, teda toho, čo bude uvedené v tejto správe. A pokiaľ ide o tie pravidla hospodárskej súťaže, Mm, aby to všetko bolo transparentné, chcem veci upresniť. Poprvé, áno, samozrejme, že pokiaľ ide o tie definície, tak tam vychádzam e, z usmernení a e, z rozsudkov súdneho dvora, ale článok 103 nám neumožňuje zasahovať do tejto otázky. Jedine rada môže na návrh komisie e, prísť s nejakým návrhom a potrebuje iba stanovisko parlamentu. Takže ja by som navrhoval, aby komisia teda veci predložila rade k tejto téme. Máme tu ešte aj ďalšie dve či tri veci, ktoré bude ešte podobné prediskutovať. Samozrejme, že otázku riadenia rizik. Tá rozpočtová obálka na tento účel e v prípade polnohospodárstva. Toto odchata sa netýka iba mojej správy, ale spúšťa takú všeobecnejšiu diskusiu e, v radoch e, nášho výboru, aj v, e, pokiaľ ide o kolegov z rozpočtového výboru, teda riadenie rizika. Máme tu viacero téz, ktoré kolujú, aj dôležité, aby sme sa ako spravodajci dohodli, ale máme tu ešte jeden mesiac na pozmeňujúce návrhy a tie nám ste pomôžu tie veci objasniť. A potom ešte zelená chémia, o tom sme ešte nehovorili. Ja si myslím, že toto je vec veľmi perspektívna pre ekonomiku nášho kontinentu do budúcna. Ja som to chcel do textu niekde zakomponovať, hlavne pokiaľ ide o uh, tie profesíne združenia a ich aktivity. Takže ešte raz opakujem, som otvorený spolupráci, ako som už povedal a ďakujem naozaj všetkým, ktorí pracujú na pozmeňovacích návrhoch a ďakujem pekne aj tým spravodajcom. Myslím si, že ten duch spolupráce je naozaj veľmi dobrý. Ďakujem. Sí. Grazie, Michel. Stiamo facendo un Ďakujeme, Michel. Vynikajúca práca. Ďalší bod na programe je prezentácia štúdie. Rád by som chcel pripomenúť koordinátorom, že hneď po tomto bode programu, po štúdii, bude veľmi stručné stretnutie koordinátorov, kde by ste teda mali byť. Myslím si, že do hodiny by sme si to mohli všetko ukončiť, pretože o pol šiestej sa začne 15-minútová schôdza koordinátorov. Takže táto štúdia sa nazýva Porovnávacia analýza podpory v poľnohospodárstve v rámci najdôležitejších e, národov, ktoré obchodujú s poľnohospodárskymi produktmi. Máme tu Jean-Pierre um, Butolta. Dávam vám slovo aby ste mohli odprezentovať dopad rozličných systémov poľnohospodárskej podpory, napríklad v Kanade a vo Švajčiarsku, a porovnať to s našou SPP, spoločnou poľnohospodárskou politikou. Máte maximálne 20 minút na vašu prezentáciu. Merci, monsieur le président. L'étude qui nous a été... Ďakujem pekne, pán predseda. Tá štúdia, ktorú ste nám zadali, sa týka porovnania pomospodskej podpory v Európskej únii. Toto je verejná podpora porovnanie teda EÚ a iných krajín. Je tu samozrejme viacero možností, ako podporovať polnohospodárov a keď porovnávame to na zelenej úrovni, je potrebné uplatňovať metódy, ktoré umožňujú zohľadniť všetky formy takéto podpory. Keď sa napríklad pozrieme na čísla, Ty vidíte na tom grafe, ktorý máte k dispozícii. Tam vidíte tú podporu v EÚ a je tam viacero zdrojov. Je to um, rozpočet spoločenstva, potom sú to národné účty, potom sú to mikroekonomické údaje. No a tým sa dopracujeme k dohadom uh, asi 50 miliard eur do tejto oblasti. Tu je dosť veľká konvergencia. A Keď e, ešte doplníme OECD, defiskalizáciu napríklad palív a tak ďalej, tam sú trošku vyššie sumy. A keď tomu ešte pridáme formu transferov, ktorá sa neobjavuje v rozpočtoch, ale prejavuje sa napríklad vo vyšších cenách, tak e, tu máme ešte vyššie sumy. Takže tá metodika E, je naozaj kľúčová, keď chceme porovnávať e, krajiny s rôznymi politikami. Európska únia, ktorá pomáha hlavne samých pomoci a potom sú tu iné krajiny, ktoré podporujú skôr ceny. Takže toto je naozaj veľmi zložité zaintegro- zaintegrovať tam aj takú pomoc, ktorá sa prejavuje v cenách, ale neprejavuje sa v rozpočte, alebo neobjavuje sa v rozpočte. Takže tu máme tie zdroje a metódy. Uh, my sme sa pozreli naozaj zblízka na viacero indikátorov, ktoré často používajú, napríklad indikátor OECD. Je to odhad podpory pre pomospodára PSE a potom agregované opatrenia podpory. Toto sú opatrenia VTO a tieto opatrenia sú zákonné, pretože tam platia určité stropy, ktoré musia krajiny dodržiavať. Takže vidíme tu, že podpora polnohospodárom, pokiaľ ide o percento produkcie, že tá podpora sa značne znížila v priemyselne vyspelých krajinách, v krajinách OECD a mm, osobitne v krajinách Európskej únie. V my sme teraz e, zhruba na úrovni priemeru OECD. Sme na tom horšie ako krajiny ako Austrália alebo um, Nový Zéland, ale e, stále je to nižšie ako v prípade Japonska alebo uh, Švajčiarska a približujeme sa zrovna tej úrovni uh, Kanady alebo Ruska. Takže Európska únia tam vidíte tento jednoduchý indikátor, ktorý nás umiestňuje zhruba do, prociet, do prostriedku krajín OECD. Takže vidíte tam, že tá podpora pre polnohospodárov EÚ je podpora, ktorá vychádza hlavne z priamých platieb a nejde o podporu, cenovú podporu cien. To sú to intervencie takým spôsobom, ktoré spôsobujú menšiu mieru fluktuácie na medzinárodných trhoch, na rozdiel napríklad od opatrení e, USA alebo na rozdiel od Európy a jej fungovania v 80. rokoch. V porovnaní s ostatnými krajinami môžeme povedať, že Európska únia na svetových trhoch uplatňuje taký, také formy podpory, uh, takú formu podpory, ktorá vlastne až tak uh, veľmi neprovokuje ostatných aktérov to neplatí napríklad pre e, krajiny rozvojové alebo Japonsko či USA. Tato, tento graf, tam vidíte, ako sa v Európskej únii e, deje, ako sa vyvíjajú tie ceny. Zelenou máte svetové ceny a vidíte, že tu je dosť veľká konvergencia v dôsledku dvoch efektov. Poprvé zmena v SPP. Máme tam menšiu váhu venovanú intervenčným mechanizmom a potom tiež e, zvýšenie svetových cien po roku 2000 5. Nemôžeme ešte o nejakej netendencii, ale takéto zvýšenie cien k takému došlo. Takže vidíte tu určitú mieru konvergencie, veľké približenie. Tie ceny sú takmer na úrovni 1 k 1. No, pokiaľ ide o USA, tam tá podpora je stále kontracyklického charakteru. E, charakteru je oveľa nižšia ako podpora európska, aspoň v ostatných rokoch, ale je potrebné si uvedomiť, že sú tu určité nástroje v USA, ktoré spôsobujú to, že táto podpora sa môže jednoducho zvýšiť, ak e, dôjde k zníženiu svetových cien. Takže nachádzame sa v takom systéme, ktorý je e, bližší ochrane, protekcii e, polnohospodárov. My sme v EÚ trošku neutrálnejší zoči voči, e, neutra, zoči voči svetovým trhom, takže je to stabilnejší systém tu u nás. V určitých rozvojových krajinách podpora polnohospodárstvu sa zvýšila mm, do značnej miere za ostatné roky. Platí to napríklad pre Čínu, pre Brazíliu alebo aj pre Rusko. Na takéto medzinárodné porovnanie sme použili údaje OECD hlavne, ale trošku sme kriticky vnímali tú metodiku, ktorú OECD používa. Jeden z problémov pri týchto indikátoroch spočíva v tom, že tieto veľmi podliehajú menovým fluktuáciám. Hlavne pokiaľ ide o ekvivalentnosť podpory producentov v dolároch alebo v eurách. Tam tá úroveň môže byť odlišná v eurách a v e, dolároch. Aj tie tendencie, ktoré vykazuje táto podpora, môžu byť odlišné, takže je dôležité použiť e, paritu kupnej sily. Ak máte nejaké otázky, dajím do detajlov, nechcem to robiť nie takto v úvode. A toto teda viedlo k tomu, že keď dôjde k zmene menových kurzov, tak tiež sa to môže považovať za podporu, podporu polnohospodárov. Napríklad, takto si vysvetľujeme vysoké zvýšenie podpory polnohospodárov v Brazílii, v Číne a v Rusku. Tu vidíte obdobie rokov 1995 až 1997. Tam vidíte zdanenie eh, polnospodárov v Brazílii, rovnako ako na Ukrajine. A teraz vidíte v tom ďalšom období 2010 eh, zvýšenie podpory. Eh, takže tá skutočná hodnota podpory so zohľadnením menových fluktuácií, teda parita kúpnej sily. Tam vidíte, že Čína veľmi zvýšila svoju podporu a že tá podpora v Číne momentálne na dá obrovské objemy e, v reálnych číslach. Víte, že je to viac než súčet podpory za krajiny Európske a USA. A to číslo je potrebné vnímať veľmi obozretne. Toto je číslo 2010. Ešte to nie je potvrdené, môže sa to ešte zmeniť, ale vidíme tam určité navýšenie e, podpory polnohospodárom v Číne na úrovni, ktorá naozaj je vysoká. A keď sa pozrieme ešte na tie ďalšie služby, infraštruktúra, investície a tak ďalej, tak tá v tej Číne naozaj presahuje európsku, európsku úroveň. A ďalší záver tejto štúdie. Opatrenia používané v rámci VTO, hlavne toto, ten agregovaný ukazovateľ, že e, nemajú veľkú výpovednú hodnotu. Máme tu jeden príklad. Napríklad v Európskej únii máme pozitívne dopady, ktoré sú e, zdvojnásobené. Ak e, napríklad e, svetová cena predstavuje 250 eur na tonu, tak tie intervenčné ceny sa neuplatňujú ale metóda, ktorá používa OECD, tak e, tam sa stále vykazuje určitá podpora. Pardon, nemyslel som OECD, ale VT opravuje sa rečník. E, tam sa vychádza z historických referencií a to sú e, roky 80. Takže je to dosť umelé. Máme pocit, že toto nemá veľkú vypovednú hodnotu z ekonomického hľadiska. Samozrejme, že sú to ešte stále užitočné nástroje, aby sme videli, ako sa vyvíja v rámci eh, VTO alebo eh, z ohľadu eh, pravidel VTO polská politika jednotlivých krajín. No a teraz tu máme graf, kde máme tú čiernu čiaru, to sú naše záväzky na pôde VTO, to je 72 tisíc eur a toto má samozrejme vplyv na produkciu a to zodpovedá tomu červenému a tomu modrému. A vidíte, že teraz e, sme e, pod týmto našim maximálnym prahom má 17%, takže máme ešte určitý manevrovací priestor. A ak by sa Európska únia rozhodla nejakú podporu navýšiť, napríklad článok 68, a došlo k e, navýšeniu takých podpor, e, ktoré nespôsobujú e, narušanie na svetových trhoch. To je tá zelená, zelená časť. Takže podpora európskej podpory s určitými cieľovými krajinami. Na to sme sa sústredili, aby sme mohli poskytnúť určité údaje, vstupné údaje pre súčasnú diskusiu o reforme SPP. Takže najskôr USA. Ide o podporu, ktorá je e, proticyklická, na rozdiel, alebo viac proticyklická ako pomoc v Európskej únii. Ide na ochranu, polnohos, ochranu pospárov v nejakých znevýhodnených, e, znevýhodnených e, podmienok, slabá úroda, nízke ceny a tak ďalej. Takže tá pomoc môže mať rôznu úroveň v závislosti od svetových cien. Ak je teraz tá pomoc nízka, je to preto, lebo ceny sú nízke a zase naopak. Takže ten anticyklický charakter je veľmi dôležitý. Ochrana polospadov pred fluktuáciami, fluktuáciami cien a tiež možnosť možno u nás v Európskej únii eh, budovať povedomie o týchto platbách, aby sa zvýšila podpora, podpora verejnej mienky pre takéto, pre takéto opatrenia. Eh, tento systém má svoje výhody, ale aj určité nevýhody. Hlavne pokiaľ by sa uplatňoval v Európskej únii. Je to Ehm, taká nesprávna dobrá myšlienka, nesprávny dobrý nápad, eh, pokiaľ ide o konzistentnosť s európskym rozpočtom. V USA dochádza k navyšovaniu o 10 miliard eur v rozpočte, ak napríklad vôjde k veľkému poklesu cien, a to myslím, že v Európskej únii by nebolo možné. Ďalej to vysiela určité signály trhom, čo môžu vypovedať o úrovni zásob. Ďalej by bolo potrebné um, tie platby špecifikovať podľa tlivých druhov produkcie. Ďalej by to bolo nekompatibilné s kondicionalitou, uh, pokiaľ je o predpisy oblasti životného prostredia. A ďalšia vec, tá medziročná úprava zo strany ministerstva. To je ďalší problematický bod. Keď to porovnáme e, s Kanadou, teda USA a Kanada, toto je podpora, ktorá sa týka hlavne nástrojov riadenia rizika. Nechcem zachádzať nejako do hĺbky, pretože k tomu už správu máme spred pár rokov. No a vidíme, že pokiaľ ide o efektívnosť tých transferov, teda pomer medzi e, tým, e, čo platí daný poplatník a čo dostane polnospodár, tak e, tento pomer je relatívne slabý v prípade USA. Toto je potrebné naozaj zohľadniť. Priame platby európske majú tento pomer oveľa vyšší. Takže ak chceme takýmto mechanizmom podporovať polnohospodárov, bolo by naozaj potrebné navyšiť rozpočet značným spôsobom, lebo je tu e, veľa strát, ktoré vznikajú vzhľadom na fungovanie toho e, systému brokerov e, v USA. A teraz sa pozrieme na švajčiarsky model. Reforma, ktorá prebehla v Únii, Európskej únii, Eh, by sa mohla inšpirovať eh, švajčiarským modelom, hlavne pokiaľ ide o environmentálnu kondicionalitu, švajčiarske skúsenosti, pokiaľ ide o návrhy v oblasti ozelenenia SPP a potom ešte Ecological Focus. Takže naozaj ekologizácia vychádzajúc z tejto oblasti vidíme, že tie švajčiarske opatrenia sú oveľa účinnejšie. V oblasti biodiverzity je to jediná krajina, kde sa určitým spôsobom e, zasiahlo proti znižovaniu biodiverzity. Ale to, čo uplatňujú Švajčiari, je vyššie ako to, čo navrhuje Európska komisia. Komisia navrhuje 7 v oblasti toho Ecological Focus. Tam je to v Švačesku až 13 či 14 Na toto samozrejme je spojené s tými nákladmi, ale ešte zopakujem, Švajčiarsko je teraz jediná, jediná krajina, kde uh, tie opatrenia na zachovanie biodiverzity fungujú efektívne, určite efektívnejšie ako v krajinách EÚ. A teraz ďalšie krajiny. Samozrejme, že sme sa zamerali aj na stratégie rastúcich krajín. Podpora polnohospodárom tam narastá, tak sme to videli, hlavne na príklade Číny a Ruska. Platí to čiastočne aj pre Brazíliu a tiež dosť výrazne pre Ukrajinu. Táto podpora e, je veľmi napojená na produkciu, hlavne pokiaľ je o strategické produkty v Číne strategické v tom zmysle, že je tam e, veľký dopyt spotrebiteľov a Čína nechce toho veľa dovážať. Máme tu napríklad e, podporu v prípade hríže, tam je to možno menej, ale hlavne v prípade mesa, kde ten trh je naozaj veľmi rastúci. Potom investovanie do služieb, teda nie priame platby producentom, producentom polnospodárských výrobkov, ale investície do výskumu, inovácií a infraštruktúry. Napríklad v Brazílii je ten rast rozpočtu na tieto účely obrovský. Výskum tam je to navýšenie asi 20-percentné medziročné, čiže tá celková úroveň je naozaj veľmi, veľmi vysoká. A toto je oblasť, ktorú zdôrazňuje aj komisia vo svojom návrhu. Takže na záver, stručne, čo z toho môžeme vyvodiť? Nuž, Európska únia podporuje príjmy polnohospodárov v USA je tam podpora na ochranu producentov v prípade znevýhodnených, znevýhodnených e, podmienok a poskytovanie potravinovej pomoci. Potom máme Švajčiarsko, ktoré skôr podporuje, podpor, podporuje poskytovanie verejných statkov. Potom Čína, tam je to zamerané na určité typy produkcie, určité produkty snaha znížiť dovoz určitých výrobkov a potom vec, ktorá platí hlavne pre Brazíliu a Čínu. A to sú tie investície do budúcna prostredníctvom hlavne výskumu a tvorby infraštruktúr. Ďakujem za pozornosť. Molto bene, ringraziamo i nostri esperti, hanno fatto un lavoro davvero... Vynikajúce. Ďakujem odborníkom. Naozaj to bolo zaujímavé si vypočuť tieto výsledky ich práce, štúdie. A teraz otvárame rozpravu. Tarabela, Megines, Aňo. Ďakujem veľmi pekne odborníkovi za jeho prejav, keď sa hovorí o OECD. Ja si to napríklad spomínam tak, že nie vždy sa zohľadňujú všetky formy podpory plnohospodárov, aby ste vo vašom prejave e, jasne poukázali prstom na tom, že je tam aj potravinová pomoc. Rok 2010 to bolo tuším 94 miliard eur, takže to nie je nič bezvýznamné. E, skupovanie americkej polskej produkcie, e, takto si USA pomáhajú je to tuším za rok 2010 toto číslo, takže áno, je to určitá forma pomoci, ktorú je potrebné zohľadniť v rámci verejnej pomoci poľnohospodárstvu. Takže vy ste to povedali veľmi dobre. No a tie záverky, ktorým dospievate, a to ste vypovedali, sú také, že dochádza k veľkému navýšeniu podpory v Rusku, v Brazíliu a v Číne, v týchto troch rastúcich ekonomikách. A z toho vyplýva, že polnospodárska stratégia v týchto krajinách je, existuje, funguje, že podporujú produkciu. My v Európe sme často takí naivní, chceme e, dodržať pravidlá VTO, e, decoupling, e, znižovanie podpory a tak ďalej. No ale tie iné krajiny, Mm, často nerobia to, e, čo VTO káže. Takže toto som ja vyedukoval z vášho prejavu. Ak naozaj bola zohľadnená každá jedna forma verejnej pomoci, napríklad v prípade USA, je to food aid. A keď tu máme pro ráta na osobu tak je to, tuším, 1 k 2,4 Eh, Američania pomáhajú potvarom 2,5 krát viac ako u nás. Je to číslo, ku ktorému ste dospeli vo vašej štúdii a tiež ste hovorili o defiškalizácii eh, napríklad e, zelených palív. Ja by som bol za to, aby toto všetko bolo zohľadnené. Z toho, čo ste povedali, mám pocit, že ste to, zohľadnili, že ste to všetko zohľadnili. Takže nezameriavať sa iba na rozpočet, na polnohospodárstvo, treba vnímať aj tie ostatné oblasti, ktoré nepriamým spôsobom polnohospodárov podporujú. A často dochádza k ich nárastu v určitých krajinách. A pretože napríklad tá anticyklická pomoc, e, ktorá e, sa adaptuje konkrétnym podmienkam, toto je samozrejme E, niečo veľmi aktuálne. Sú to flexibilnejšie formy pomoci. Keď trhy neposkytujú primeranú odmenu, tak v tom prípade poskytnúť pomoc e, polnohospodárom. Takže naozaj by som bol rád, keby ste mi potvrdili, že pre každý jeden prípad, pre každú jednu krajinu si zohľadním všetky tieto faktory a druhý pomoci. Ďakujem. E- Ďakujem, Mark. Všetci s tým súhlasíme. Možno reforma SPP by sa mala vydať vhodnejším smerom. Slovo má pani McGuinness a potom pán Aňo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za prezentáciu. Myslím si, že ten posledný diapozitív je najzaujímavejším. Brazília a Čína investujú do budúcnosti a je tu náznak, že Európa, USA a ďalšie štáty nie. Mohli by ste okomentovať tento fakt, pretože tento 5-bodový diapozitív na mňa dosť zapôsobil, pretože to podľa mňa naznačuje, že sú tu isté obavy, že Európa sa nepozerá do budúcnosti dostatočne ďaleko, že nepodporujeme výskum a transfer vedomostí. Takže by som ocenila ďalšie informácie k tejto veci. Potom tu odznela poznámka, neviem, tá, to tlmočenie možno nebolo celkom presné, pretože keď povieme verejná podpora na vynakladanie peňazí na Európsku úniu. Ceny sú dosť vysoké. Musíme sa teda pozerať na príjmy. A príjmy farieb sú pod priemerom v Európe. A preto máme systém podpory. Takže to je ďalšia nejasnosť, ktorá tu vznikla, buď jazyková, alebo je to nejasnosť. A potom ďalšia vec, Švajčiarsko, ktoré robí maximum pre biodiverzitu. A keby Európa robila to isté, a tento tento výbor by to nedovolil, pretože tu máme tieto oblasti, ktoré sú ponechané na ekologizáciu a neobrábajú sa. Ako by sme sa mohli vydať týmto smerom? Ale najdôležitejšie pre mňa je odpoved na e, záverečný diapozitív a smer, ktorým sme sa vydali v porovnaní s rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami a trhmi. Ďakujem. Ďakujeme vám, hovorí predseda. A teraz pán Aňo Ďakujem, pán predseda. Ja poviem pre zmenu niečo pozitívne, lebo si myslím, že to bola dobrá prezentácia. A ešte by som si vypočul toho aj viac. Mohol by som vám poslať konkrétne otázky, hovorím s človekom, ktorý prezentoval túto štúdiu, lebo by som chcel ešte viac podrobností. Ak vám teda pošlem ešte viac otázok, dúfam, že mi odpoviete na tieto konkrétnejšie otázky. Bol som trošku prekvapený, keď ste sa nevenovali veľmi Kanade. Spomenuli ste, že budete na začiatku, ale na konci ste ju nezahrnuli do e, záverečného súhrnu, pretože Kanada je zaujímavý prípad. Mohli by ste aj ku Kanade povedať niečo ďalej, niečo viac. A potom je tu otázka e, podpory prostredníctvom daní alebo motivácie prostredníctvom daní. Neviem, či ste toto zapracovali do vášho prejavu, ale pre jednotlivých farmárov naozaj rozdiel, aby vedel, či môže investovať do plodí na e, mašinéry vozového parku a strojov tak, že naozaj sa mu peniaze vrátia, pretože bude konkurencieschopný. To je rozdiel pre farmára, či prežije alebo neprežije. Či no, dostojí súťaži na trhu. Ďakujeme, hovorí pán predseda. A teraz pán Des. Ďakujem, pán predseda. Aj podľa mňa boli tieto prednášky veľmi zaujímavé a um, dáva mi to príležitosť na určité otázky, keď je reč o Spojených, Spojených štátoch, tak mám otázku na vedcov, prečo v Amerike už dlhší čas, už dlhšie ako 40 rokov, vždy vo volebnom roku sú ekologické škody najväčšie. To možno krásne vysledovať príroda je vždy naj, naj, najnáročnejšia v tom roku, kedy sú voľby prezidentu. Voľby prezidenta. To sa vracia s pevnou pravidelnosťou, keď je krajina, ktorá je e, majstrom v po, po podbiehaní e, ekologických pravidel, tak keď sú to Spojené štáty, e, takže e, e agrárna pomoc, e, dotácie do polnohospodárstva, dotácií do potravinárstva, čo sa samozrejme nesmie. Ale v každom prípade to končí ako obrovská podpora americkým farmárom. Ďalšia otázka. V týchto štúdiách, čo sa týka predpisov, tak beriete do úvahy aj to, že v Európe, keď sa pozrieme na predpisy, trebárs, akým spôsobom sa skladujú, dajme tomu, pohonné látky, tak v Kalifornii to v podstate si s tým nerobia, si s tým nerobia vôbec žiadne starosti. Na viaceré veci sa neberie ohľad na to, čo sa v iných krajinách berie ako z, výrobí, vyrába ako ekologické škody a toto by sa malo zapracovať do tých čo sa týka podpory do polnohospodárstva, tu som súhlasím s pánom Tarabelom, že sú tie podpory vyššie ako v Európe. My máme priemerný e, priemernú 70,5 hektárov. V Amerike to bolo 10, také, 10 krát také veľké 170 hektárov. Keď mám na hektár síce menej, ale e, oni, oni majú menej hektárov, ale oveľa viacej násobky, viac násobky na polnohospodársky podnik, tak to je samozrejme takisto rozdiel. Takisto súhlasím s pani McGuinness. My sa naozaj musíme pozerať na to, ako sa to dá ďalej vyvíjať, treba v Brazílii alebo v Číne, nakoľko vlády venujú hodne peňazí na modernizáciu polnohospodárstva. S tým budeme samozrejme museli počítať, ale mňa by zaujímalo, nakoľko je toto relevantné. Ďakujem veľmi pekne. Pán Siekerský. Veľmi som spokojný s touto prezentáciou. Škoda, že som si ju nemohol vypočuť v jej úplnosti. Takéto štúdie majú skutočne konkrétnu hodnotu, umožňujú nám pochopiť, postupy a procesy a zadívať sa istým spôsobom do budúcnosti našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pochopil som, že táto prezentácia bude k dispozícii od DG Budget aj pre ministrov poľnohospodárstva jednotlivých krajín, pretože by sa táto informácia mala dostať do decíznej sféry k tým, ktorí sú zodpovední za budúcnosť SPP v Európe. Príliš často sa zameriavame len na úzky výsek reality a neberieme do úvahy širší rámec v kontexte SPP. Ak chceme v budúcnosti žiť, obchodovať, musíme prijať také riešenia, ktoré majú globálny charakter Napríklad podobne ako pri finančných trhoch. Tam treba aplikovať také nástroje, ktoré vo všetkých krajinách budú rovnaké. A napokon, aký návrh by ste e, nám odporúčili po analýze týchto vašich e, poznatkov? Čo by malo byť prebraté v Európe do našej SPP? Ktoré z tých riešení z iných krajín? To sú veľmi odlišné krajiny, ktoré, ktoré riešenie by sme mali použiť a aplikovať ako nástroj SPP v období 2014 až 2020. Ďakujeme vám, hovorí predseda výboru a dáva slovo pod, za, za to, že pod, prehovorili podpredsedovia. A teraz odpovedia odborníci, ktorí prezentovali e, túto štúdiu na otázky. Ďakujem za slovo, pán predseda. Otázka, či sa zapracovala všetká pomoc, všetká podpora do úvahy. No čo sa týka napríklad platieb za v americkom potravinárskom priemysle, tam sa nezarátali sociálne rozpočty, ktoré sú platené európskymi spotrebiteľmi, čo samozrejme zvýšilo dopyt po potravinách. Problém je v tom, že americký systém, ktorý pomáha tým najchudobnejším, je istou potravinovou pomocou, ale v Európe skôr ide o monetárne alebo peňažné transfery. Americká potravinová pomoc a transfery v jej zmysle berú do úvahy iba jeden ukazovateľ a ten sa odrazil v našej štúdie. Čo sa týka všetkých krajín, ne, e, nezobrali sme do úvahy podporu prostredníctvom biopalív. OECD nám to odporúčalo, aby sme to nebrali do úvahy, nezaratali. Pre, predovšetkým e, to biopaliva nemajú. Nemajú podporovať poľnohospodárstvo. Tu ide skôr o energetickú problematiku, takže nie je to súčasť poľnohospodárskej politiky ako takej. VTO to takisto nezaratáva do pomoci poľnohospodárom, pretože e, sa preukázalo, že tým stúpa potom cena potravy na celom svete, ak poľnohospodári prechádzajú na biopaliva. Takže toto nie je špecifický problém pre nejakú konkrétnu krajinu. Nezarátali sme to a je to veľký problém, pretože i v Európe, i v Spojených štátoch je to obrovské aké intervencie sa dejú a olejniny a semena, ktoré sa používajú na výberu biopalív, sa potom chýbajú na potravinárskom trhu. Myslím si, že by sme mali to istým ekvivalentným spôsobom prerátať na celom svete, ale zatiaľ sme to do našich ukazovateľov nedali. V Európe je to však významné, významný pomer. Ak si vezmeme, že 10 poľnohospodárskej pôdy sa používa na to, aby sa poháňali auta, nie je to dotované až tak ako v Spojených štátoch v Európe. Tam by to možno bolo 40 e, pôdy, na ktorej sa pestuje kukurica, tam tá, sa, tá kukurica minie potom na paliva do aut, ale hlavným výsledkom ani nie je o to, že by sme podporovali toto prostredníctvom daňových úľav, ale skôr je to korporátna cesta a nenájdete túto politiku v žiadnom rozpočte. Okrem biopaliu sme však všetky ostatné typy pomoci vzali do úvahy. Teraz e, transfery prostredníctvom daňových úľav na paliva. Teraz nehovorím o biopalivách, teraz hovorím o palivách. V Európe pozorujeme, že tretia najvyššia e, suma subvencií pre farmárov súvisí s tým, aby sa prestali používať e, fosílne paliva. Je to dosť veľké číslo. Teraz proticyklická pomoc Neviem, či som to jasne vyjadril. Podľa nášho názoru tieto anticyklické opatrenia nie sú správne a nefungujú tak, ako to pochopil pán Tarabela, ale v záverečnej správe e, v záverečnej verzii správy to vyjasníme, sformulujeme to, formulujeme to lepšie. Čo sa týka Brazílie, tam sme to e, celkom presne nemerali. Ide tu o investície do vzdelávania a výskumu. Je pravda, že sú zahrnuté do jedného z našich ukazovateľov, ale teraz sme e, trochu popracovali na tejto veci a zistili sme, že celkový, celková európska verejná podpora, keď si vezmeme celý 7. rámcový program na výskum a vývoj a všetky agentúry, ktoré sa zaoberajú výskumom, len tak z pamäti sa mi zdá, že to bolo takých 300 miliónov eur ročne, ktorý, ktoré treba prirátať k národným rozpočtom na výskum a možno aj súkromným výdavkom na výskum a vývoj. Takže európske čísla nie sú až také eh, impozantné v porovnaní s rozpočtami na SPP, ale vidno trend, že jednotlivé krajiny zvyšujú svoje výdavky v tejto kapitole k Švajčiarsku a biodiverzite a politike, ktorú, ktorá sa zdá byť efektívna. Či ju treba odporúčať celoeurópsky? E, dopad na výrobné náklady sme nezarátali. Možno to je mimo rozsahu e, našej práce mimo zadania, ale ak povieme, že 7 využiteľnej farmárskej pôdy sa nebude obrábať, pretože e, tu pôjde o ekologizáciu tejto pôdy, pôjde tu o negatívny šok, ktorý sa preukáže len e, po istom čase, pretože ak ponecháme polia ležať úhorom, je možné, že môže vybrať tie polia, ktoré je ťažké obrábať, ale možno tie budú len vo 3%, 3% alebo 4% na celkovej pôdy, to by bolo zanedbateľné v Európe. O Kanade som veľa nehovoril, to je pravda. Kanada podporuje svoje poľnohospodárstvo rovnako ako Európska únia. Myslím si, že to je jeden z výrečných indikátorov. Číslo bolo 20 v oboch prípadoch aj EU, aj Kanada, ale sústredujeme sa skôr na... Kanada sa sústreduje na mlieko veľmi výrazne, takže to je dosť zvláštny prípad Kanady, kedy existujú kvóty a garantované ceny, ale ide tu iba o dve západné provincie Kanady, čo sa týka poistenie poľnohospodárstva. To je podobné ako pri americkom systéme a kritika amerického systému, teda môžeme ju vztiahnuť aj na Kanadu. čo sa týka poškodenia životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia, tam sme to nekvantifikovali číslami. Ehm, zhoršovanie stavu životného prostredia, to bolo predmetom mnohých článkov vo vedeckých časopisoch, napríklad v časopise Science. V USA sa odhaduje strata z toho, že sa znižuje biodiverzita a že sa rozširujú rozširujú nežiadúce živočišné druhy a potom vzniká vyššia potreba napríklad in, insekticídov a včely neopelujú dostatočne plodiny, ktoré ľudia potrebujú. Toto všetko sa nezaratalo dostatočne a pri ekologickom poľnohospodárstve by sa to malo zaratávať. Čítal som nedávno veľmi znepokojujúci článok o nákladoch dusika v Európe a tento spôsobuje také škody, ako je celý rozpočet na poľnohospodárstvo. A to stavia pred nás filozofickú otázku, či by sme náhodou nemali vyrábať vš- všetko. Lebo by to bolo lepšie pre životné prostredie, keby sme nič nevyrábali. Ale to iba nedávno sme sa tým začali takto zaoberať a nehovorili sme o tom v našej správe. Myslím si, že to je všetko z mojej strany. Ešte, ešte tie riešenia, ktoré by sa mali importovať z iných krajín a aplikovať na EÚ pri podpore poľnohospodárstva. E, to by bola skôr preskriptívna úloha, ktorá by sa žiadala od našej štúdie. Môžem však potvrdiť, že ten posledný graf naznačoval porovnanie medzi podporou výskumu a podporou príjmov. A takisto sú tu environmentálne aspekty, ale všetko to je už v návrhu komisie, ktorý máte pred sebou. Takže parlament si je od, od oktobra vedomý všetkých týchto faktov. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, hovorí predseda. Bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi e, dobré podklady ste nám poskytli pre ďalšie rozmýšľanie. Máme čo robiť a o čom rozmýšľať. Týmto končíme bod 5 nášho stretnutia. Ďalšie stretnutie nášho výboru bude 30. mája. Teraz bude